rokovacieho poriadku. Druhé oznámenie CD parlamentu dostal od EPP a od SAD požiadavku na zmenách vo výboroch a delegáciách. Tieto nominácie budú vedené v zápisnice z dnešnej schôdze, pokiaľ nebudú žiadne namietky. Budú sa považovať za schválené a nominácie e, sa budú